minimalizovať akékoľvek problémy, aby nevplyvnili negatívne situáciu. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, tým končím rozpravu k tomuto bodu. Ďalší bod na programe rozpravy je správa pána Georgia Čestra aktivity výboru pre petície. Takže poprosím pána Čičestra, aby sa ujal slova. Nech sa páči. Pán predseda, vážený pán komisár, ďakujem za to, že tu môžem prehovoriť a veľmi rád predkladám parlamentu túto správu, ktorá poukazuje na podrobnosti práce v roku 2011. Ako priateľné ich bolo 991 žiadosti a 416 bolo nepriateľných. Rád by som odporúčal kolegom, aby sa pozreli aj na štatistické analýzy, ktoré sú vlastne v časti, ktorá vysvetľuje tieto aspekty. Sú tam zaujímavé informácie o pôvode týchto petícií, aj o témach sa tam hovorí, teda, ktoré sú pertraktované ako aj o krajinách sa tam hovorí, odkiaľ teda to pochádza. Sú tam tri témy, ktoré sú najdôležitejšie, a to základné práva, e, vnútorný trh a životné prostredie. Naviac e, sťažnosti zaujímavé je, pochádza z Nemecka. Čiže najviac sa stiažujú alebo predávajú petície občania Nemecka a potom sú tesne za nimi Španieli a Taliani. Zatiaľ čo krajiny, ktoré majú obavy a ohľadne tém týchto petícií, to sú hlavne Španielsko a Nemecko, čiže poradie je tam opačné. A to sa mi zdá skutočne zaujímavé, najmä keď si pozriem mojich voličov, ako pozerajú na obavy v súvislosti s Európou, pretože naša krajina, Spojené kráľovstvo, je asi 6. alebo 7. pokiaľ ide o poradie z hľadiska podávania petícií. A to súvisí aj do spôsobom myslenia ľudí v Veľkej Británii. V podstate človek by očakával viac, väčší podiel stiažnosti. Čiže toto ma celkom prekvapilo. Je to zaujímavé. Rád by som poukázal na niektoré témy, ktorým dávame prednosť v tejto správe. Poprvé je to právo európskych občanov a rezidentov na legitimne legitimné nadobudnutie majetku. A vlastne sú tu obavy, čo sa s tým môže s tým majetkom stať v inej krajine. V roku 2007 bolo 70 petícií, ktoré sa týkali španielského zákonu a 50 e, týchto petícií vlastne podalo, podali španielskí občania. Čiže nie až tak veľmi by to boli cudzinci, ktorí majú obavy o svoje letné sídla dovolenkové, ale práve Španieli majú práve určité problémy s týmito vlastnickými právami. Taktiež musíme poznamenať, že aj počet petícií narástol, pokiaľ ide o témy, ktoré nie sú v kompetencii Európskej únie. Možno by sme to mali brať ako kompliment, že ľudia na nás pozerajú ako na kompetentných riešiť takéto veci, aj reparácie a podobne. Ale vidíme, že je tu čoraz väčší počet občanov, ktorí podávajú petície. Vítam rozhodnutie parlamentu pristúpiť e, k tomu, že vznikne na webovej stránke parlamentu taký e, modernejší portál pre riešenie e, týchto petícií občanov. Vítam a my vítame teda konštruktívnu spoluprácu medzi výborom pre petície a medzi službami Európskeho ombudsmana, a chceme opäť potvrdiť našu rozhodnosť a podporiť ombudsmana pri e, zisťovaní nesprávnych postupov v administratíve, kde sa koná proti inštitúciám EÚ napríklad. Sme za to, že napríklad správna implementácia e, smernice o odpadoch v členských štátoch je veľmi dôležitá. Napríklad otázky odpadového hospodárstva ako sa toto rieši. Proste, aby tie rozhodnutia boli prijímané rýchlo a kvalitne. Veľmi radi podporujeme aj cieľ e, zákona de Costas, najmä čo sa týka pobrežia Španielska a životné prostredie naozaj treba chrániť a preto treba výjsť ústrety týmto občanom Španielska, ktorí podali petície. Ďakujem za slovo, pán predseda. Much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán Čičester, za veľmi zaujímavú správu a teraz sa teším na vyhlásenie komisára Ševčoviča. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto by som sa chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Čičestrovi za jeho prácu pri vypracovaní e, tejto cennej správy a chcem sa poďakovať aj pani Maconi a celému petičnému výboru, e, ktorého pôsobivá práca sa odráža v tejto správe. Najcitlivejšie otázky sa týkajú životného prostredia a základných práv. Komisia a parlament úzko spolupracujú v týchto oblastiach a nadalej si budeme vymieňať názory a stanoviska. Dnes máme výbornú príležitosť oceniť vašu zaangažovanosť pri uplatňovaní článku 227 zmluvy, ktorá, ktorý sa týka všetkých občanov a združení a ich práva predložiť petíciu Európskemu parlamentu. Komisia je predovšetkým šťastná, že môže prispieť k vašej dôležitej práci. Toto je naozaj veľmi dôležité a stojí to naozaj za to. Riešenie petícií občanov je aj prostriedkom pre inštitúcie EÚ, ako získať dôveru občanov v týchto ťažkých časoch. V tomto ohľade komisia a parlament e, ukazujú svoju zaangažovanosť a svoju snahu postaviť občana na prvé miesto. E, občania vždy boli a musia zostať prvoradným v našich diskusiách. Potom budeme hovoriť o správe pani Lichtenberger a musím povedať, že Výbor pre petície zohráva dôležitú úlohu a je ako si kryžovatkou medzi európskymi inštitúciami a občanmi. A preto je e, práca tohto výboru dôležitá aj pre kontrolu uplatňovania práva Európskej únie. Často dochádza k porušovaniu mm, niektorých práv. A budúci týždeň e, uvidíme konkrétne číslo, konkrétny počet eh, prípadov, ktoré vychádzali z petícií. Naďalej dúfam, že budeme takto spolupracovať, ako sme spolupracovali doteraz s parlamentom. Ako eh, poukázal pán Čičeser, požiadali ste eh, nás o pomoc vo viac ako tisíc prípadoch petícií, ktoré ste dosali v roku 2011 Mnohé z nich viedli k analýze európskeho práva, ak bolo uplatniteľné. A je dôležité, aby sa naďalej sledovali tieto prípady a aby moji kolegovia z komisie prichádzali sem a vymienili si názory s vašim výborom na kľúčových stretnutiach. Ak dovolíte, chcel by som povedať niekoľko slov o Európskej občianskej iniciatíve, pretože výbor pre petície tam zohráva dôležitú úlohu. Od 1. apríla vstúpila do platnosti e, iniciatíva e, pre občianské petície. Komisia dala k dispozície svoje vlastné servery a poskytuje rozsiahlú pomoc a usmernenie pre certifikačný proces. Tri iniciatívy teraz bežia. Zbierajú sa online podpisy už aj v tejto chvíli, ako sa spolu rozprávame. Chcem, sa, chcem vás ubezpečiť, že e, občania môžu plne využiť svoje nové právo e, iniciatívne predkladať petície a teším sa na prácu v tomto ohľade. Komisia sa teší e, na to, že bude naďalej uplatňovať plodnú spoluprácu s výborom pre petíciu Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz pán Preda má slovo na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Náš výbor nehovorí často na plenárnom zasadnutí, ale naša práca je dôležitá. Ide o príjmanie sťažnosti od občanov a ide aj o obhajobu občanov Európy. Z toho dôvodu usporadováme e, každý rok veľký počet vypočutí, vedieme úzky dialog s Európskou komisiou, ale aj s inými inštitúciami, napríklad E, s tými, ktorí vystupujú za občanov v Európe. Zhruba polovica sťažnosti občanov e, je nepripustná, e, pretože sa nestiahujú na kompetencie európskych inštitúcií. Preto si myslím, že by sme mali lepšie informovať občanov o ich právach a o právomociach európskych inštitúcií. Pri organizovaní podujatí môžeme takisto prispieť e, k tejto informačnej kampani. E, takisto krajiny, ktoré uviedol pán Čicesar Španielsko, Španielsko a Taliansko, ktoré majú najviac stiažností od občanov, sú krajiny, po ktorých nasleduje e, Poľsko a Rumunsko. To znamená, že občania starých členských štátov, ako aj občania nových členských štátov majú záujem o obhajobu svojich práv. Ide o ochranu životného prostredia, o vnútorný trh a o ďalšie dôležité oblasti aktivít únie. Na záver by som chcel povedať, že primerané využitie tohto nástroja prospieva európskym občanom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Boštinaru. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán podpredseda Európskej komisie. Chcel by som zablahoželať spravodajcovi pánovi Čičestrovi za vynikajúcu správu a za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme zažili pri vypracovaní tejto správy. Tak ako aj v prechádzajúcich rokoch, aj tohto roku dostal náš výbor e, veľký počet sťažností, ktoré sa týkali neposlednom rade aj životného prostredia. Chcel by som vyzvať členské štáty, aby venovali čo najväčšiu pozornosť týmto stiažnostiam, pretože ide o kvalitu života európskych občanov, ako aj o ochranu e, prírodného bohatstva Európskej únie. V tomto zmysle vítam iniciatívu komisára Potočníka, ktorý v súvislosti e, s overením e, ekologickej udržateľnosti navrhol smernicu. Ja by som si želala, aby tá smernica stala na jasných e, princípoch a zachovávala neutralitu a udržateľnosť. Európsky občania e, konajú, keď majú pocit, že dochádza k porušovaniu práv Európskej únii žiadam členské štáty aj Európsku komisiu, aby zabezpečili možnosť podávať petície pre všetkých občanov bez ohľadu na rasu alebo náboženskú príslušnosť či čokoľvek iné. Dodržiavate prosím vás čas, hovorí pán predseda, a teraz pani Harky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a pán e, komisár. Myslím si, že výbor pre petície patrí medzi najdôležitejšie parlamente, pretože naozaj poskytuje hmatateľné prepojenie medzi inštitúciami a občanmi. E, a ja mám niekoľko čísel a od roku 1997 sme dostali viac ako 20 tisíc petícií, ale e, v posledných troch rokoch 323 e, hlavných e, petičníkov oslovili výbor. Takže tento výbor má naozaj dôležité postavenie ale ide tu hlavne aj o uplatňovanie práva Európskej únie, e, preto musíme, a je to naša povinnosť, reagovať na tieto petície. Jednou z najdôležitejších oblastí je oblasť životného prostredia, ktorá predstavuje 20 všetkých prípadov porušovania práva Európskej únie. E, môj vlastný členský štát sa tiež dostal e, na súd, e, pretože netransponoval správne legislatívu Európskej únie, ale poznám viaceré e, situácie, ktoré boli týmto nepriaznivo ovplyvnené, ako aj môj volebný obvod Donigale, kde máme nevhodný kanalizačný systém. Potom sú tu osoby uh, s postihnutím, ktoré musia prekonávať prekážky. Nielen fyzické prekážky, ale prekážky pri cestovaní. Uh, tieto osoby tiež podávajú petície a stiažnosti. Pre ľudí s postihnutím, ktorí môžu cestovať iba s pomocou asistenta, uh, tak pre takú osobu je uh, slobodný pohyb po Európskej únii naozaj iba planým sľubom, pretože sa nemôžu slobodne a voľne pohybovať po Európskej únii. No a nakoniec sa môžem vyjadriť k svojim skúsenostiam z práce vo výbore, že musíme byť naozaj čestní, úprimní, nesmieme slubovať to, čo nemôžeme dodržať a musí nám byť jasné, aké sú možnosti a predovšetkým nemali by sme e, využívať e, výbor pre petície jednoducho iba na to, aby sme e, posunuli to bremeno na niekoho iného. A teraz páni Auken. Áno, ďakujem pekne. Chcem sa pripojiť e, k slovám vďaky, ktoré smerovali na adresu pána Čičestera za túto vynikajúcu správu. E, ďalej by som chcela uviesť takým zhrnujúcim spôsobom, že musíme sa ubezpečiť, že tento výber, ktorý má, e, výbor, ktorý má tak blízko k občanom, aby bol jeho potenciál využitý náplno. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí boli zapojení do, do práce, do vypracovania tejto správy, za to, čo spravili. Je tu jedna vec, a viem, že to nie si bol zapojený ty, Žil. Uh, ide o uh, legislatívu, ktorá sa týka primorskej oblasti v Španielsku. Keby ste si ale pozreli, keby si pozrel teda, čo je teraz e, v tom návrhu legislatívnom, ktorý je nejakým spôsobom urychlenie hnaný cez parlament, e, pričom e, má to väčšinu, tak určite by si povedal, nie, toto nie je vhodné, toto nie je dobre a myslím, že aj zajtra v tomto ohľade podporíš e, náš pozmeňovací návrh číslo 5. My aj všetké hovoríme jasne o tom, že legislatíva alebo zákon, ktorý sa vzťahuje k pobrežným oblastiam, že to naozaj je v rozpore so správou parlamentu z roku 2009. Nie je možné, aby ste zabezpečili ochranu e, pobrežia a tých prírodných tých ktoré sú tam a že nie je možné zabezpečiť aj práva majiteľov domov a nehnuteľností Jediní, ktorí by z tohto profitovali, by boli tie veľké podniky, veľké biznisy, pretože by sa mohli oprieť o tú legislatívu. Všetky tie porušenia, ku ktorým dochádzalo, tak tie by vlastne boli legalizované aj s retroaktívnou platnosťou. Toto je naozaj obrovský zásah do práv bežných občanov v tomto prípade. Čiže naozaj verím, že sa budeme sústrediť na tento moment, eh, keď si vezmeme všetky tie pozitívne veci, ktoré sa objavujú v tvojej správe a ktoré podporujeme. Každopádne dúfam, že sa nám podarí získať väčšinu, pokiaľ ide o ten signál smerom na Španielsko. Eh, naša pracovná skupina nebude mať možnosť ukončiť svoju prácu pred tým, ako Španielsko príjme tento nový zákon. Čiže Zajtra budeme musieť e, využiť ten čas, ktorý máme na to, aby sme vyslali takéto posolstvo smerom, Španielsko, smerom na Španielsko a povieme nie v mene tohto parlamentu a, a nie ani v mene, e, mene tohto, to, teda tohto spravodajcu Využívajú tú Alkonovú správu, tak aby to mohli teraz e, forcirovať parlamentu španielskému a e, dúfam ale, že e, vy tomu zabraníte, že nastavia uši, že nebudú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 E, nemáme tu na v snemovni to patričné zastúpenie, také, ktoré by sme si želali, ale pokiaľ ide o túto konkrétnu tému, tak chcem e, zdôrazniť e, dôležitosť výboru pre petície. Naozaj to predstavuje takú poslednú inštanciu pre ľudí v zúfalej situácii, pre najnových poplatníkov, pre občanov členských štátov, ktorí veľmi často ktorí si veľmi často uvedomia existenciu Európskeho parlamentu len Eh, prostredníctvom aktivít eh, výboru pre petície. Pretože ináč, pretože každopádne výbor pre petície vnímajú ako jediný eh, konkrétny orgán, ktorý môže pomôcť s ich obavami. Zazneli niektoré veľmi múdre slova ohľadom aktivít výboru pre petície. Tento výbor rieši mimoriadne politicky nabité veci počas eh, posledného eh, funkčného obdobia parlamentu výbor pre petície riešil aj otázku eh, potrubia Nord Stream. V tejto súvislosti parlament schválil stanovisko, následne po teda stanovisku výboru pre, poti- pre petície. A táto toto stanovisko bolo e, v rozpore s tými požadovanými argumentami. Pokiaľ ide o Španielsko, chcel by som pripomenúť o e, problém ohľadom katalánskeho rádia, no, kde úrady odmietli schváliť takúto rozhlasovú stanicu a výbor pre petície sa pustil do boja a nakoniec aj vyhral. A bol to boj e, proti predstaviteľovi, alebo proti predsedovi katalánskeho parlamentu, pánovi Borávi. A tam výbor pre petície jasne ukázal, ako efektívne dokáže fungovať a aký potenciál sa v ňom skrýva. Takisto by som e, vám chcel pripomenúť petíciu, e, ktorú predložili viacerí polskí občania pokiaľ išlo o auta z druhej ruky, ktoré sú importované alebo dovážené do Polska a pokiaľ ide o to dovozné clo, ktoré je na ne uvalené alebo ktoré tam platí. Toto sú veci, toto sú momenty, ktoré naozaj e, pomáhajú zlepšovať e, reputáciu tak výboru ako EU. Ďakujem pekne, hovorí pán Salavrakos. E, chcel by som poblahoželať pánovi Čičesterovi k vynikajúcej správe a mám tiež niekoľko momentov, ktoré by som chcel doplniť Práca výboru pre petície, pán predseda, je e, mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o ochranu práv občanov EÚ a demokratických inštitúcií v Európe. Je faktom, že počet petícií, ktoré boli, ktoré boli predložené v roku 2011, sa zvýšil Výbor sa zaoberá otázkami, ako je e, sloboda pohybu ľudí, e, vnútorný trh, základné práva, slobody občanov, ako aj e, záležitosti týkajúce sa životného prostredia. Toto sú tie základné oblasti, ktoré sú ústredné z pohľadu aktivít tohto výboru. Tak ako konštatuje aj správa, došlo k zvýšeniu počtu petícií, ktoré sa týkajú fiskálnych a finančných záležitostí. To je samozrejme súčasťou e, momentálnej dlhovej krízy. Sú obavy vyjadrované z úrovne občanov a samozrejme tieto obavy sú reflektované potom vo forme tých petícií, ktoré sú zasielané na výbor. Výbor sa snaží zlepšiť svoje fungovanie a efektívnosť tak, aby zabezpečil, že to bude všetko plynulejšie, transparentnejšie, a je to dôležité samozrejme aj z pohľadu občanov. E, ďakujem pekne, pán predseda. A teraz na dve minúty pán Jar. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne aj spravodajcovi, pánovi Čičesterovi, za kvalitnú správu, ktorý vie, ako si ustiť úspechy e, výboru, ale samozrejme venuje pozornosť aj tým veciam v rámci výboru, ktoré každopádne si zaslúžia zlepšenie. A ja chcem oceniť, že sa podarilo výboru nadviazať na dobrú prácu z posledných dvoch rokov. My ponúkame e, také, také isté inštanciu pre občanov e, v situáciách, kedy sa cítia buď ohrození alebo neuspokojení. Naozaj žiadna téma nie je pre nás nedôležitá. Máme celú škálu a šírku takýchto tém, ktoré riešime a ako poslanci e, riešime ťažké, citlivé témy Výbor pre, poti, pre petície má priamy kontakt s občanmi a takisto samozrejme s parlamentom. A mnohé veci e, dorážajú do parlamentu prostredníctvom e, výboru pre petície. A to samo o sebe e, obhájú, teda je takým argumentom, ktorý má obhájiť fungovanie aj naďalej výboru pre petície. Samozrejme, dajú sa veci, veci zlepšiť a čo z môjho pohľadu dokážeme, čo by sme mali teraz zlepšiť. Poprvé, mali by sme sa postarať o to, aby sme znížili spracovanie tých prípadov, znižiť čas na spracovanie týchto prípadov. To samozrejme nezávisí len od výboru, ale je to závislé aj od času, ktorý trvá komisii na to, aby nám eh, dodala svoje stanovisko. Samozrejme, oni sa musia spoliehať zase na vstupy členských štátov, malo by sa to eh, zlepšiť e, ďalej e, zbytočné petície, ten e, počet by sme mali znižovať a takisto by sme mali zlepšiť spoluprácu s odbornými, s odpovednými gestorskými výbormi. My každopádne nechceme brániť v práci tých výborov gestorských, my chceme ich prácu obohatiť. Ďakujem pekne a teraz minúta pol pán Kašman. Ďakujem pekne, pán predseda. Blahoželám pánovi Čičestrovi k vynikajúcej správe. Samozrejme, jedna z najdôležitejších vecí, ktoré sa týka nášho výboru, je, že my sme priamým rozhraním medzi občanmi, inštitúciami a niekedy aj e, členskými štátmi, pokiaľ ide o dôležité veci. Často nevieme spraviť viac ako len pozbudiť členské štáty k tomu, aby robili tú správnu vec. A naozaj sme sa o to pokúšali, pokiaľ ide o petíciu španielských občanov. Treba si, ale má, má zmysel si pripomenúť, že od roku 2004 nedošlo k úspešnému uzavretiu ani jednej petície, ktorá sa týkala nehnuteľnosti alebo teda majetku Mnohí e, občania sú obeťami vyvlastňovania a zničenia, zničenia svojich, svojho majetku. E, ja vítam e, vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa má zaoberať diskusiou o otázkach súvisiacich so španielským majetkovým právom. Dúfam, že to nebude len nejaký debatný krúžok, skôr to bude konštruktívny orgán, ktorý priniesie efektívne, konštruktívne návrhy a ktorý bude riešiť veľmi dôležitú otázku spravodlivej odškodnenia. Pokiaľ ide o slobodu pohybu a základné slobody, tak skupina SAD predložila pozmeňovací návrh, ktorý odráža tú podstatnú úlohu tohto, tejto snemovne a to je rešpektovanie menšín, či sú to homosexuáli, alebo či sú to e, Rómovia, tí trpia obrovskou diskrimináciou. Musíme pripomínať členským štátom ich povinnosť, ktorá vyplýva e, zo smernice 2004-38, aby uľahčili vstup a pobyt bez diskriminácie, a to znamená pre všetkých. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, Giles. E, ďakujem veľmi pekne a teraz 3 minúty pán Vojčechovský. Ďakujem pani przewodniczący. Chciałem pogratulovať pán... Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som chcel e, poblahoželať Jásovi Čičestrovi k vynikajúcej správe. A takisto si myslím, že celý výbor pre petície si zaslúži poblahoželanie k tomu obrovskému kusu práce vynikajúcej. Často je v tieni e, ostatných výborov, ale určite si zaslúži chválu. E, riešime mnohé právne otázky, veľmi dôležité. Samozrejme, my sme tým priamým bodom kontaktu pre európskych občanov, teda aj s európskou administratívou. Je pravda, že v rámci výboru pre petície sa dokážeme dozvedieť, ako vlastne funguje v teréne tá legislatíva, ako je efektívna v teréne legislatíva ju Sme schopní vidieť, ako vlastne v praxi fungujú zákony, ktoré prijímame. Výbor pre petície ešte stále nie je niečím čo by naplňalo všetkých spokojnosťou. Majú obrovské pracovnú, majú značnú pracovnú záťaž v rámci výboru. My odvádzame dôležitú robotu. Každopádne zdroje, ktoré sú k dispozícii výboru, keď sa pozriete na tú dôležitosť samotného výboru, tak naozaj tie zdroje sú nedostatočné. možno by sme dokázali získať väčšiu podporu pre náš výbor, tak aby sme dokázali lepšie realizovať naše aktivity. Čo potrebujeme, eh, pán predseda, sú informácie o efektívnosti, účinnosti petícií. Musíme presne eh, povedať, čo sa nám podarilo zlepšiť, čo sa tým podávateľom petícií podarilo dosiahnuť, čo pohli, čo zmenili. Takisto by som chcel, pán predseda, eh, sa zmieniť o tom, čo podľa mňa je potrebou pozrieť sa na to, že Niektoré petície sú považované za nepripustné. Naozaj môže byť pravdou, že sa týkajú veci, ktoré nespadajú do e, našej pôsobnosti ako EÚ. To však neznamená, že sú to veci, ktoré by neboli zaujímavé z pohľadu našich občanov a možno by sme dokázali nejakým spôsobom ich zohľadniť a potom na ne reagovať. Ľudia musia vedieť, že ich e, problémy sú riešené a že sa nimi vážne Európa zaoberá. Možno by sme vedeli v budúcnosti riešiť otázky napríklad súvisiace s harmonizáciou DPH. Z Polska, z mojej, mojej krajine v Polsku, tam je veľa stiažností, ktoré e, smerujú na e, vnútroštátne orgány v tomto ohľade. A myslím si, že občania sa nemýlia, keď hovoria o veciach podobného typu možno by eh, ten výbor mohol sa zobrať otázku HDP, eh, teda DPH okrem iného. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ ide o eh, konkrétnosti, tak nebudem zachádzať do detajlov, alebo pokiaľ ide o nejakú kritiku, ktorá bola vznesená, pretože samozrejme toto preskúmal náš spravodajca a chcem mu zablahoželať v tejto správe, ale čo chcem povedať je toto. Vlastne e, e, počet petícií z hľadiska vyváženosti medzi e, prípustnými a neprípustnými a kladne vybavené petície, ktoré boli úspešne uzavreté, tak to práve poukazuje na to, že sa začína pracovať efektívnejšie. Čísla ukazujú, že tie iniciatívy ktoré sa rozbehli z hľadiska lepšieho poskytovania informácií občanom. A toto prináša ovocie a samozrejme toto stojí za podporu a pokladáme to za prioritu aj tu v našom parlamente. Čiže pokiaľ správy z našej vlastnej iniciatívy, ako aj iné iniciatívy v rámci parlamentu poukazujú na to, že sťažnosti zo strany občanov naozaj poukazujú na to, aká je aktuálna situácia v rámci právnych orgánov v Európe a uznávame, že náš výbor by mal samozrejme byť v určitej súvzťažnosti voči týmto petíciám, ktoré podávajú občania. A ďakujeme pánovi podpredsedovi Európskej komisie Ševčinovičovi na to, že, za to, že poukázal na tieto aspekty. A samozrejme chceme byť demokratickejší a chceme viac zaangažovať aj občanov. Ukázalo sa aj v minulom roku, že naozaj je potrebné ľudí angažovať. Ďakujem, že ste dodržali čas, hovorí pán predseda. Pani Geringer na jednu minúty. Ďakujem za slovo. Pán predseda, výbor pre petície zohráva veľmi významnú úlohu pri otázkach e, riešenia právna a právnych podaní. A parlament sa môže zamerať na tie prípady, kde európske právo sa práve že nerešpektuje. Základné práva sú významnou súčasťou tohoto balíka. Európsky súd v jednom zo svojich súdnych rozhodnutí hovorí o potrebe toho, aby sa zachovávali základné práva. A myslím si, že preto teda je dôležité, aby občan mohol na jednom kontaktnom mieste riešiť všetky otázky, ktoré sa týkajú základných práv. Myslím, že to sa týka aj monitorovacieho procesu, ktorý by mal pokračovať aby aj transpozícia európskych zákonov sa uskutočnila. A to sa týka najmä e, otázok základných práv i životného prostredia, pretože na to sa v petíciách mnoho poukazuje. Ďakujem pekne. Pán predseda, v prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Čičestrovi k vynikajúcej správe, a chcem poďakovať aj ostatným kolegom, ktorí prispeli k úspechu tejto práce. Rok 2011, vlastne pokiaľ ide o článok 2000, 2001, e, tam e, bol podaný veľký počet petícií a to by sme mali naozaj oceniť, e, alebo v tomto zmysle by sme mali oceniť tých, ktorí sa venovali vybavovaniu tých petícií. Pokiaľ je o mojich voličov, v Kalkar, tak vlastne za 6 rokov sa nedostali so svojimi šťastnosťami nikam. nikam. Bola tam e, nejaká toxická skládka, nikto ale nepočúval to, čo hovorili občania a čo sa stalo. Nakoniec áno, vzhľadom na to, že tam je toxický šesmocný chrom, tak e, o podstatne vysoké percento e, je tam výskyt e, rakoviny vyšší než inde v krajine. Ale potom samozrejme bola podaná petícia a vláda dostala úkol, aby zo troch mesiacov zabezpečila vyčistenie tej skládky. Čiže naozaj toto je významný príklad toho, ako výbor pre petície dokáže zasiahnuť. Ide o to, aby občania videli, aj význam práce výboru pre petície. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Pán Tabajdy, minúta. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán komisár Ševčovič, vážení kolegovia, výbor pre petície e, v Európskom parlamente naozaj je akoby svedomím európskych občanov a je často až posledným útočiskom, kde hľadajú ľudia ochranu svojich práv. Preto je veľmi dôležité, aby tento výbor kvalitne vykonával svoju prácu a súhlasím s tým, čo povedal pán Čičester o svojej práci, že naozaj z hľadiska odborného tento výbor vykonáva svoju prácu na vynikajúcej úrovni. Čiže je dôležité, aby existovala výborná komunikácia aj medzi výborom pre petície a medzi Európskou komisiou. Totiž v minulých rokoch sme boli svedkami toho, že bolo viac petícií podaných, ktoré sa týkajú e, nedodržiavania alebo porušovania základných ľudských práv. A to vidíme aj v Maďarsku. Žiaľ, maďarská vláda ešte aj retroaktívne e, začala zasahovať napríklad do dôchodkov a do podpor osôb, podpor e, sociálnej oblasti. Myslím si, že výbor pre petície pomôže skutočne tým, ktorých základné ľudské práva sa porušujú. Ďakujem. Pán predseda, ďakuje. 1,5 minúty, pán Valensa. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, v roku 2011 naša práca vo výbore pre petície sa zameriavala hlavne na problémy ako ochrana životného prostredia a ochrana práv občanov. Áno, zaznamenali sme nárast 1416 e, petícií, pardon, e, že 1000 petícií, z toho 416 bolo neprie, e, teda nepripustných, ale predsa len Ide o to, že aj výbor petícia má svoje určité mantinely, v rámci ktorých môže pôsobiť. Potrebe samozrejme skúmať a sledovať aj nové iniciatívy občanov. Výbor pre petície sa pokladá za jeden z najdôležitejších a najvplyvnejších v očiach občanov. A preto chcem povedať, že je veľmi dôležité, aby sme boli schopní našim občanom poskytovať viac informácií aj cestou portálu. Proste, aby na jednom mieste našli občania všetky informácie, ktoré potrebujú k tomu, aby mohli podať petíciu. Pani Gönc, ďakujem za slovo. Chcem tiež zablahoželať vynikajúcej správe. Naozaj narastá počet petícií a je dôležité, že ešte Máme čo robiť, aby sme dosiahli úroveň, ktorú si želáme, aby existovala, e, pokiaľ ide o zachovávanie základných práv v Európe. Vidíme, že občania sa ob- obracajú na Európsky parlament, keď cítia, že ich práva sú ohrozované alebo obmedzené. Vidíme ozaj nárast petícií v oblasti v oblastiach a to je odrazom toho, ako niektoré vlády pôsobia. Napríklad v roku 2011 E, boli aj petície, ktoré sa týkali médií. Z 26 sa zväčšil počet ich na 131. Čiže nejde o to, že aby sme len dali určité odpovede na sťažnosti, ale aby sme aj hľadali riešenia, ktoré chcú dosiahnuť občania, keď podajú petíciu. Ďakujem. Pán predseda, ďakuje. A teraz 1,5 minúty, pán Poland. Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor pre petície má vlastne právo automaticky sa zapájať e, do vypočutí iniciatív občanov. A toto je ozaj veľmi dôležitý signál, ktorý súvisí s rokom 2011. Takže teraz ide o to, že vlastne je tu možnosť predkladať návrhy na vylepšenie európskej legislatívy pre oblasti, kedy dochádza k obmedzovaniu základných práv našich občanov. A preto Európsky parlament je významným prvkom, e, cez ktorý sa vlastne môžu realizovať tieto e, túžby občanov. Takže pokiaľ ale hovoríme o tom, že tie eur- problémy sú európske, tak aj riešenia by sme mali hľadať európske. Subsidiarita znamená, ale že nie vždy môžeme nájsť čiste európske riešenie. Treba vezme si príklad rozvodu, ktorý má cezhraničný charakter. Tam potom sú problémy aj s tým, e, kto má právo na starostlivosť o deti a podobne. Ako zabezpečiť prístup e, rodičov k deťom, pokiaľ je nejaké zmiešané manželstva e, medzištátneho charakteru a tak ďalej. Myslím, že všetci E, európsky občania by mali mať nárok na e, sprostredkovateľa, ktorý im pomôže riešiť takéto problémy. Pokiaľ ide o cezhraničné rozvody manželstiev, nestačia čiste vnútroštátne riešenia a európska legislatíva vlastne tiež ešte nedokáže tento problém jednoznačne riešiť. Preto je dôležité, aby sa našli prostriedky, ako kráľne zasahovať aj v takýchto prípadoch. Poprosí predseda ešte raz o dodržiavanie časových lehôd. Teraz 1,5 minúty pani Basescu. Ako podpredsednička výboru musím prísť záveru, že počet petícií môže byť najlepším prostriedkom na to, aby sa verejnosť dozvedela o problémoch, ktorým čelia občania. V roku 2011 sa eh, stiažnosti týkali porušovania základných práv, ale nie tak veľa petícií sa bude týka budúcnosti eh, politických otázok, ale to nie je dôvod preto, aby sme ich všetkých, ktoré prídu, považovali za prípustné. E, vezmime si napríklad e, slobodu prejavu, slobodu tlače, e, používanie siankaly pri ťažbe rudy alebo využívanie pridlicových plynov v Rumunsku. To všetko sú otázky, e, ktoré sa dostanú aj do programu nášho výboru. A často návštevy delegácií nášho výboru boli spolitizované. My sme členmi Európskeho parlamentu, sme členmi politických zaskupení, ale sťažnosti občanov by mali byť riešené nestranne, nestranícky, nemali by sme do toho ťahať vlády. Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa nehlasí do Catch the Eye a teda môžeme priamo prejsť e, k pripomienkam pána komisára Ševčoviča. Nech sa páči, máte slovo. E, v prvom rade sa chcem naozaj veľmi pekne poďakovať e, pánovi Čičesterovi a pani Maconi za celému výboru za vynikajúcu prácu a vynikajúcu spoluprácu s komisiou. Samozrejme, pokúsime sa spolupracovať spolu, tak aby sme prehlbili túto spoluprácu. Chceli by sme túto spoluprácu vyjadriť ešte výraznejšie. Preto ďalší rok by sme v správe o uplatňovaní práva EÚ, ako som uvádzal aj v úvodnom prejave, chceli uviezť aj veľmi cenný príspevok, ktorý ste dostali od výboru pre petície, kde sa hovorí o ťažnostiach občanov na uplatňovanie práva Európskej únie. Z tejto rozpravy by som chcel ešte oceniť aj ako vítame plán Európskeho parlamentu lepšiť webovú stránku a ako tam chcú uvádzať aj reakcie komisie, to by určite rozšírilo celý obraz. Bude aspoň vidieť, aký bol príspevok a reakcia komisie. To je naozaj vynikajúca iniciatíva. Tešíme sa na spoluprácu s vami v tejto otázke. Po pretože už nemám veľmi veľa času, môžem reagovať na e, dve otázky, ktoré sa najviac spomínali. E, prvá sa týkala environmentálnych petícií a Chcel by som sa vyjadriť aj k vystúpeniu pána Boštinareu, e, ktorý hovoril o revízii environmentálnej svernice. E, je to pravda, ten návrh sme prijali 26. oktobra. E, chceli by sme skrátiť proces cez tento nový návrh. Chceme tam mať jasné časové harmonogramy, ale takisto by sme tam chceli zlepšiť kvalitu správ o vplyvoch na životné prostredie. E, chceli by sme tam mať aj zhodnotenie e, primeraných alternatív. Takto by celý e, proces skvalitnil a mohli by sme ústiť všetkých občanov, že sa všetky účinky na životné prostredie hodnotia tak, ako majú. Pokiaľ ide o španielský pobrežný zákon, o ktorom hovorila pani Aukenen a pán Cashman. Chcel by som vás informovať, že komisia hovorila o tejto záležitosti so španielskými úradmi pri viacerých príležitostiach minulého roku. My vieme o tom, že počet sťažností je veľmi vysoký nielen zo strany občanov Španielska, ale aj iných krajín Európskej únie. My pozorne sledujeme celú túto záležitosť, predovšetkým nový návrh zákona, a sme v kontakte so španielskými orgánmi. Komisia bude samozrejme sledovať veľmi pozorne celý proces a pozrieme sa aj na konečný text, aby sme zistili, či nejakým spôsobom ovplyvňuje európske práva alebo nie. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz odoznám slova pánovi Čestrovi, aby uzavrel túto rozprávu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem, pán komisár. Chcel by som sa poďakovať všetkým eh, steným poslancom za všetky ich láskavé slova. Myslím si, že tu potrebujem eh, blízkoho priateľa, ktorý mi bude šepkať do ucha. Nezabudne na to, že si obyčajný smrteľník. Ale chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich spoluprácu a podporu, pretože ukazuje, že v chu dobrej spolupráce naozaj pracujeme vo výbore. Takisto sa chcem e, mimoriadne poďakovať komisii, pretože viacerí kolegovia spomenuli dôležitú úlohu, ktorú zahráva komisia pri reakciách na naše požiadavky e, o informácie a konanie. Nevždy nás úplne uspokojíte, ale snažíte sa nás čo najviac uspokojiť. Za to vám ďakujeme. Táto správa a musím povedať, že e, na mňa zapôsobil počet poslancov, ktorí chceli hovoriť dnes večer, znázorňuje dôležitosť, e, ktorú poslanci pripisujú práci výboru pre petície. Je to naozaj mimoriadne dôležitá platforma pre občanov Európskej únie, kde môžu vyjadriť svoje obavy. E, chcel by som sa vyjadriť iba k jednej veci, ktorú povedala pani Oken. A sa trošku sa pri tom stiažovala, čo je veľmi zdravé. Možno ona je práve tá, čo mi šepka do ucha, že som obyčajný smrteľník. Týkalo sa to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 Pani Lichtenberger má teraz eh, slovo na